sú pripravení postaviť sa proti terorizmu a ideologicky motivovanému násiliu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Sú ešte nejaké... O 11.30 bude hlasovanie a teraz prechádzame ku Kambodži. Pani Gomez má slovo na jednu minútu. Problem of land grabbing in the developing world. Problém uzurpovania pôdy v rozvojovom svete sa ukazuje aj v Kambodži. 400 tisíc ľudí bolo e, vyvlastnených a vyhnaných zo svojich domovov a urobili to družstva, miestne e, podniky a miestna vláda. Tento mm, problém nebol vyriešený pri novelizácii posledného pozemkového zákona a vyvoláva to nestabilitu, nerovnosť a Bráni to udržateľnému rozvoju a takisto to spochybňuje legitimitu vlády. Situácia sa zhoršuje tým, že sa používa voči protestujúcim a aktivistom sila. Takže my chceme, aby Kambodžská vláda zastavila tieto, e, toto vysťahovávanie ľudí z pôdy, vyvlastňovanie ľudí, aby spolupracovala s občianskou spoločnosťou a aby vyhovela medzinárodným štandardom. A aby odškodnila tých, ktorí boli vyhnaní zo svojej pôdy. Takisto nalieham na to, aby vysoká zástupkynia a komisia monitorovali veľmi pozorne činnosť európskych spoločností v Kambodži a aby zabezpečili, e, že budú e, sa vyhýbať takémuto zneužívaniu ľudských práv. Ďakujem teraz pán Preda. Ďakujem pán predsedajúci. <clears throat> A ja vyslovujem poľutovanie nad e, situáciou v Kambodži. štyria bojovníci za ľudské práva boli obžalovaní zo štátozrady a boli odsudení Mestským súdom v Nongpene. Takisto teraz tam ide o e, jednu rádiovú stanicu, ktorá kritizovala štát a Ako sme už počuli, rádiové stanice sú kontrolované vládou a v roku 2013 takisto čakajú Kambodžu voľby. A preto by komisia mala urobiť všetko preto, aby sa konalo a, a implementovalo dobré monitorovanie volieb. Mali by sme takisto zanalizovať ten systém veľmi dobre, aby e, sme dobre mohli e, implementovať tieto monitorovacie aktivity. Pán Tanok, ďakujem. Kambodža už nie je dnes e, tou tyraniou červených kmerov, ktorou bola kedysi, ale nedávno sa ukázalo, že ešte stále musí urobiť veľa práce. Bezpečnostné sily nedávno zabili politických väzňov, takisto boli vyvlastnení mnohí ľudia, prišli o pôdu a takisto tu chýba volebná e, transparentnosť a sú zastrašovaní opoziční aktiviti. Skupina ECR podporuje demokraciu a rešpektovanie základných ľudských práv v Kambodži. Chceme, aby Kambodžania mohli protestovať e, bez strachu, aby si mohli voliť toho, koho chcú a aby žili e, stabilne vo svojich spoločenstvách bez hrozby, že stratia pôdu. Ďakujem, pán Tanok. Teraz pán Maštálka. Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som vyjadril podporu tým odporúčaniam e, skupiny GUE NGL, ktoré hovoria o tom, že ľudské práva sú komplexné, sú neoddeliteľné od sociálnych a politických práv. Podľa zdrojov OSN z hľadiska indexu ľudského rozvoja. Tam patrí okrem ekonomiky aj školsko, školstvo aj zdravotníctvo. Kambodža je na 130. mieste e, na e, svete, Belgicko napríklad na 18. E, mieste na svete. HDP na osobu v Kambodži je 1700 dolárov, v Belgicku 33 tisíc dolárov. 88 detí e, umiera e, v prvom roku po narodení, v Belgicku iba 5. Čiže ja si kladiem otázku, čo prakticky urobil Európsky parlament na to, aby podmienky pre rozvíjanie týchto ľudských e, práv zlepšili, aby mal každý právo na šťastie. Myslím si, že politické rezolúcie v tomto prípade nestačia. Ďakujem, pán Maštalka. Pani Loch-Bieler. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto politika poznačená nespravodlivosťou v ostatných desiatich rokoch prišlo 400 tisíc ľudí o svoje pozemky. Prezident tohto roku oznámil, že skončí s týmto nespravodlivým zabávaním pôdy. Existujú ďalšie prípady zneužívania a staré prípady bežia ďalej. Žiadame vládu Kambodže, aby prestala s touto praxou nespravodlivého hozávania pôdy. Treba veci skontrolovať a v danom prípade pôdu vrátiť. Kto bol vyhnaný e, zo svojej pôdy, ten bojuje za svoje právo a potom je prenasledovaným. Žiadame, aby boli prepustení všetci aktivisti. Poľnohospodárstvo, priemyselné podniky, ktoré týmto spôsobom profitovali, predávajú tieto majetky do Európskej únie, preto žiadame, aby sa všetky tieto porušovania ľudských práv prešetrili. Ďakujem. Ďakujem pani Lochbiller, pán Watson, ďakujem pán predsedajúci. Pre- premiér Hun Sen už vládne v Kambodži 27 rokov, predseda vláde, ktorá je autoritárska a skorumpovaná. Keď som navštívil túto krajinu, videl som, že sú tam ľudia, ktorí sa boja e, svojvoľnosti tejto vlády. Určité veci sa už zlepšili, najmä vďaka EÚ, ale napriek tomu súdnictvo ešte stále nie je nezávislé, slobody, e, voľby nie sú slobodné a spravodlivé. Tento týždeň premiér uvítal to, že dve hlavné opozičné strany hrozia, že sa nezúčastnia na budúcoročných voľbách ale tieto protesty opozície sú asi tak bezvýznamné ako, ako protesty opozície proti pánovi Lukašenkovi. Kým opozícia nebude mať spravodlivú a plnú úlohu vo voľbách, táto, tento štát a tieto vlády by nemali dostať žiadnu medzinárodnú podporu. Ja som veľmi rád, že baronka Ashton e, vyjadrila svoje znepokojenie, pokiaľ ide o zrušenie demokratov ktorého členovia boli minulý mesiac odsudení. Dúfam, že rada naďalej bude vyvíjať tlak v prospech opozičného lídra Samran Siho. Ďakujem. Teraz za EPP pán Kelam. Ďakujem. Kambodža urobila určitý pokrok smerom k demokracii, ale občania, ktorí tam bojujú za ľudské práva, sú e, považovaní za ľudí, ktorí e, bojujú proti štátu. Pred 25 dňami boli štyria opoziční aktivisti odsudení na väzenie. Ďalším problémom je uzurpácia pôdy. Je to samozrejme interný problém, ale za minulé desaťročie skoro pol milióna ľudí stratilo svoj domov a boli vyvlastnení, stratili domovy a pôdu. A to viedlo nielen k násiliu, ale aj k prehlbujúcej sa chudobe. Žiadam kambočské orgány, aby zastavili prenasledovanie opozície a aktivistov za ľudské práva. Naliehame aby, na to, aby Kambodža zreformovala svoj volebný systém a aby ho zharmonizovala s medzinárodnými dohodami a s odporúčaniami OSN. A takisto chceme, aby zaviedla Kambodža moratórium na násilné vysťahovávanie ľudí z pôdy. Pán Weidenholzer za skupinu e- SAD. Minulé leto eh, som bol v Kambodži a mohol som sa na vlastné oči presvedčiť, ako tam funguje obrovská korupcia a nerovnosť. Je tam obrovská chudoba a spravodliv- pardon, minulosť ešte stále nie je spravodlivá a ťaží to duše ľudí. Kambodža je niečo ako továreň pre našu západnú konzumnú spoločnosť a preto si zaslúži našu pozornosť a našu solidaritu. Len ak e, znova bude obnovená demokracia, právny štát, bude mať táto krajina perspektívu. Na vlastné oči som videl, ako e, politické iniciatívy e, sú zastavované rôznymi administratívnymi prekážkami. Akákoľvek politická aktivita prináša so sebou obrovské osobné nebezpečenstvo. Európa musí pozorne pozorovať voľby, ktoré budú v Kambodži a Musíme pozorovať, či aj pred voľbami bude existovať určitá sloboda zhromažďovania sa, vyjadrovania sa. Len takto budú mať šancu aj politickí opoziční aktivisti. Ďakujem teraz pán Rinaldi za ALDE. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Zoznam drám v Kambodži je veľmi dlhý. Ekologická korupcia, porušovanie ľudských práv a tak ďalej takisto potlačanie demokratických aktivistov a ľudských práv. Je to diktatúra, ktorá sa snaží si získať určitú legitimitu. A teraz máme aj ten problém, že opozičný vodca Kambodže bol vyhostený. Medzinárodné spoločenstvo je ale príliš tolerantné k tomuto režimu. A tým myslím aj Európsku úniu. Do Kambodže išla naša delegácia a skonštatovali sme, že stanovisko komisie nie je dostatočne silné voči tomuto režimu. V parlamente sme v rôznych rozprávach hovorili o Kambodži a chcel by som, aby sa to odrážalo aj v iných inštitúciách EÚ, táto diskusia. Pokiaľ ide o spoluprácu, musíme venovať e, veľkú pozornosť prípadu Samarajna dostal cenu za ľudské práva a musíme sa postarať o to, aby sa mohol vrátiť pred voľbami. Takže pani Gerling, nech sa páči minúta. Ďakujem pekne. V roku 2012 situácia v oblasti ľudských práv v Kambodži sa naďalej zhoršuje. Násilie, a porušovanie práv v oblasti vlastníctva pôdy eh, stále existujú a takisto prenasledovanie politických aktivistov Príklad Mancelanda, Čurkfutyho a ďalších sú príkladom tejto zlej situácie v oblasti ľudských práv. práv. E, súkromné spoločnosti dostávajú veľké práva a namiesto zabezpečenia adekvátneho e, bývania dochádza k odoberaniu pôdy, čo zhoršuje e, život ľudí, ktorí majú horší prístup k pôde, ktorí sú nútene vysťahovaní a dochádza tiež e, k ničeniu lesa a podobne. Správny vývoj v manažmente prírodných zdrojov a krajiny e, v Kambodži e, pokiaľ sa bude robiť udržateľným spôsobom, môže pozitívne ovplyvniť život ľudí. A ak budú práva, základné práva ľudí dodržiavané. Chcem vyzvať kambočskú vládu, aby zabezpečila práva ľudí, aby bolo možné, najmä v súvislosti s voľbami, pokojné spolužitie. Ďakujem pekne. Ďalší rečníci, minúta pán Kukan. Ďakujem, pán predseda. A zastrašovanie a zastrašovanie aktivistov, záujmy politické a súkromných firiem porušujú ľudské práva a slobody v Kambodži. Monsonando, prominentný kritik vlády a ďalší aktivisti boli odsudení na 20 rokov vo vezení. Je jasné, že toto a ďalšie procesy sú čisto politicky motivované. Je našou povinnosťou vyjadriť naše obavy, pokiaľ ide o ľudské práva v Kambodži a nastojiť na prepustení kritikov vlády. Pre EÚ, ktorá je jeden z ním z najväčších donorov v Kambodži, súčasná situácia v oblasti ľudských práv by mala slúžiť ako istý budíček, najmä vo svetle nadchádzajúceho samitu EÚ Východná Ázia, ktorý sa v tejto krajine v novembri uskutoční. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Kukan. Pani Kretu. Minúta. Ďakujem pekne. Európska únia je hlavným donorom e, v Kambodži a mala by nastojiť oveľa viac, pokiaľ ide o koncentráciu e, e, orgánov na volebnú reformu, ktoré žiadajú eh, medzinárodné fóra. Demokracia v Kambodži je čoraz krehkejšia a to pred voľbami, ktoré budú budúci rok. Myslím si, že tlak musí výjsť zo strany Európskej komisie, aby sa eh, v Kambodži uskutočnili férové voľby v súlade s medzinárodnými dohovormi. Proti protestujúcim aktivistom sa používa násilie a zároveň vyzývame, aby všetci kritici režimu boli prepustení a aby opozícia mohla fungovať v slobode, aby proces volieb bol e, legitimný. Ďakujem pekne. Slovo dostane pani Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred e, časom som navštívila kolegu a priateľa Musaku zo Samrenzi strany v Kambodži. A čo som videla v krajine, bolo v skutku hrôzostrašné a tieto obrazy zrejme zostanú v mojej mysli celý život. Podľa mnohých ľudí mnohé rodiny sa stali obeťami konfiškácií domov a pôdy, veľké spoločnosti prišli, odobrali pôdu rodinám, ktoré na nej pracovali celé generácie a tí ľudia, ktorí boli postihnutí, nedostali žiadnu kompenzáciu, dostali, zostali jednoducho e, bez majetku, bez akejkoľvek podpory. E, program EU e je v princípe dobrým programom, avšak v realite boli mnohé negatívne dôsledky tohto programu v súvislosti s cukrom, cukrom a ďalšími produktmi. Mnohé cukrovárenské spoločnosti a prebrali teraz túto pôdu. Tisíce rodín skončili ako bezdomovci, najmä preto, aby dali priestor novým cukrovým plantážam. A dohoda z EÚ podporuje tieto spoločnosti, preto ja si myslím, že by mala EÚ prerušiť túto zmluvu a a umožniť e, spravodlivé voľby. Ďakujem pekne, pán predseda. Prejdeme ku Catch the Eye. Na minútu má slovo pán Sogor. I keď Kambodža v ostatných 20 rokoch dosiahla veľký pokrok, ale musíme povedať, že v ostatných rokoch predsa len tie opatrenia môžeme považovať za krok dozadu Pozorujeme, e, že aktivisti bojujúci za ľudské práva sa dostávajú do väzenia, ďalej vysídľujú vlastníkov pôdy, takže sa nedodržiavajú ľudské právo. Európska únia sa nemôže nečinne prizerať tomu, že sa takýmto brutálnym spôsobom porušujú ľudské práva. Je dôležité, aby sme požiadali úrady, aby demokraticky postupovali pri voľbách. A to musíme brať aj pri našej zmluve s touto krajinou. Ďakujem. Ďakujem. Pani Makovej, minúta. Prezident. Pán predsedajúci, od mierovej dohody z Paríža od roku 1991 Kambodža sa snažila zlepšiť demokraciu a ľudské práva. V posledných rokoch však Kambodža išla cestou späť, opustila cestu demokraciu a skôr sa rozvíja skorumpovaný systém spojený s násilím a, s, a zastrašovaním. Ako najväčší donor e, pre Kambodžu e, náš vplyv by mal byť obrátený na Kambodžskú vládu. Musíme už využiť tento vplyv a vyzvať Kambodžu, aby zmenila volebný proces a aby stanovila podmienky pre férové a spravodlivé voľby. Vláda, ktorá je spojená s hrôzou a podvodmi, vždy bude šíriť len klamstva. Kambodža musí skončiť so zastrašovaním, násilím proti protestujúcim. My ako Únia musíme zabezpečiť, aby Kambodža e, neodišla z cesty pokroku. Ďakujem. Ďakujem pani Makovej. Minúto má pani Geringej. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. My všetci si pamätáme parížskú eh, dohodu, ktorú podpísala Kambodža, kde prislúbila, že sa budú dodržiavať ľudské práva a o 20 rokov vidíme, že dochádza k porušovaniu základných ľudských práv a pácha sa násilie proti občanom v Kambodži Príkladom je 13 žien, ktorí sa rozhodli v máji mierovo, pokojne protestovať proti uh, násilnému vysťahovaniu. A tiež došlo k odsúdeniu na 20 rokov majiteľa rozhlasovej stanice, pretože údajne mm, údajne podporoval ďalších členov uh, opozičných strán, čiže je veľa negatívnych krokov v tejto krajine a mali by sme jej upozorniť, že má dodržiavať medzinárodné zmluvy, vrátane postulátov medzinárodného vyslanca OSN. Mali by sme ich, no, ich upozorniť, že je dôležité dobre pripraviť sa na nové voľby a dúfaťme, že budú e, spravodlivé a slobodné. Ďakujem pekne. Pani Odžulant, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Niektorí uh, liberálni politici v Gambodži došlo k odsúdeniu jedného politika a podobné odsúdenia ďalších kritikov parlamentných opozičných politikov, obhajcov ľudských práv a aktivistov v oblasti pôdy v Kambodži. Kambodžský národ si e, zaslúži mierové, zaslúži zmierenie, ktoré nebude podminovávané odsudzovaním oponentov. E, je Musí sa stať Kambodža súčasťou demokratickej spoločnosti a myslím, že zámery musíme, naše záujmy musia ísť týmto smerom. Ďakujem pekne slovo má pán Blažek. Vážený pán predseda, dámy a páni, Prejednávanie tohto bodu na pôde Európskeho parlamentu je veľmi dôležité. Je dôležité tiež informovať o stave spoločnosti a o situácii v Kambodži. Európska únia jedným z najväčších donátorov pomoci a preto musíme zamedziť tomu, aby sa touto pomocou plýtvalo. Musíme donútiť kambodskú vládu prostredníctvom našich delegácií žiadať plnenie uznesenia ľudských právach, umožňovať ľuďom aktívnu činnosť vo verejnom živote bez prenasledovania a postihov. Ďakujem. Vale, vale. Sí, gracias. Tiene la palabra ahora un minuto la señora Corolla. Pani Korola má teraz slovo na minútu. Arvoisa puhemies, kiitos. Kambodsassa valmistaudutaan ensi vuoden vaaleihin ja EU suurimpana yksittäisenä kehitysavun antajana. V Kambodži sa pripravujú na voľby a preto Európska únia musí pripomínať rozvoj demokracie. Pri voľbách v roku 2009 európsky pozorovatelia podali správu, podľa ktorej medzinárodné kritéria neboli dodržiavané a vládu vyzvali, aby sa voľby opakovali na základe odporúčania Organizácie spojených národov, ďalej obmedzovanie slobody vyjadrovania opozičné strany nemôžu kritizovať despotizmus. Mnohé veci sa uskutočňujú potajme a účasť ľudu na rozhodovaní nie je zabezpečená. V Kambodži chýba právny štát, opätovne počúvame o zatýkaniach, ktoré sú neopodstatnené. Ďakujem, slovo má na minútu pán Majer. Ďakujem pekne. Bezpečnostné sily postupujú ďalej veľmi tvrdo proti protestujúcim. Veľmi smutný je prípad 14-ročného dievčaťa, ktoré bezpečnostné sily zabili. V regióne vládne utláčanie, už nehovoriac o právnom štáte tak, e, takzvaní e, cukroví baróni e, sú nespravodlivé, že treba konať, nielen hovoriť. Mali by sme skoncovať s obchodnou politikou, pokiaľ sa niečo také organizuje. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo dostane pani komisárka Georgen Quinn. V mene pani Ashton, vysokej zástupkyne, sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za zorganizovanie tejto rozpravy. Je dobre načasovaná, pretože v Kambodži sa za posledné dva roky objavili rôzne problémy, zastrašovanie novinárov, aktivistov, ktorí bojujú za ľudské práva a tak ďalej takisto aj zinscenované e, trestné konania sa objavujú. Mamse Nando, aktivista za ľudské práva, e, bol odsudený v oktobri do väzenia a toto kritizoval hovorca vysokej zástupkyne a takisto kritizoval nedostatok nezávislosti súdneho systému. Situácia v Kambodži bola vyhodnotená v júli 2012 e, osobitným spravodajcom OSN a to je vlastne doplnok e, k septembrovej správe o uzurpovaní pôdy a tieto dve správy e, potvrdzujú, že situácia je naozaj veľmi vážna. Takisto aj občianská spoločnosť, aj iné politické strany kritizujú toto a chcú vyjadrovať svoje názory pokojne a bez strachu. Toto je veľmi dôležité vzhľadom na to, že v júli 2013 budú v krajine voľby. Uzurpovanie pôdy e, vedie takisto k politickej nestabilite. EÚ vyjadrila tieto obavy, najmä obavy z uzurpovania pôdy na viacerých e, zasadnutiach na vysokej úrovni. Nedávno to bolo v júni na spoločnom výbore EÚ Kambodža. Takisto komisár De Chucht o tomto hovoril so svojím kambodžským partnerom Champrasídom. Pán Van Rompuy takisto e, chce hovoriť o tomto, keď sa stretne s kambočským premiérom Hun Senom a keď príde na návštevu do kambočského parlamentu. Kambodža má za sebou náročnú minulosť, robí pozitívne e, kroky smerom k demokratizácii, ekonomike sa darí, ale napriek tomu toto kráľovstvo má ešte pred sebou dlhú cestu na ceste k demokracii a k stabilnej ekonomike. EÚ naďalej bude podporovať tranzíciu k demokracii v tejto krajine, budeme podporovať ľudské práva, a preto Európska únia vyhradila 7,5 milióna eur na podporu osobitných komôr Kambodžského súdu a takisto na posilnenie ľudských práv v Kambodži. Takisto Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva pre e, Kambodžu e, vyhradil 15 miliónov eur, najmä na podporu práv pôvodného obyvateľstva a práva na pôdu. EÚ skúma takisto možnosť, že by vyslala e, pozorovateľskú misiu počas budúcoročných volieb. Naďalej budeme naliehať na orgány, aby vytvorili taký priestor pre voľby, ktorý by bol bez násilia a bez ohrozovania, tak aby každý mohol vykonávať svoje základné politické práva. EÚ bude naďalej sledovať situáciu ľudských práv a, a takisto e, situáciu v oblasti pôdy, v oblasti zaberania pôdy a práva na pôdu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz skončíme tento bod a Hlasovať sa bude neskôr. Teraz prerušíme na chvíľku naše zasadnutie, aby zatiaľ, čo dôjde k, k vyhláseniu Sach, Sacharovej ceny a potom budeme pokračovať s hlasovaním.